Jedna zápisnica zo včerajšku je k dispozícii. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak, sú, tak je zápisnica schválená. Ďakujem veľmi pekne. Iba jedno oznámenie.